sme, pozvali sme zástupcov Čirkiskej republiky, alebo teda tejto krajiny, aby nám porozprávali, ako to u nich vyzerá, aby sme vedeli, aká je tam situácia na, Severnom Kaukaze. Takže nech sa páči. Thank you. My name, is... Uh, Ďakujem pekne. Volám sa Ia Duar. Som z Čirkiska a naša krajina sa volá Čirkisko, je to e, v severozápadnom Kaukaze. Na začiatku 20. storočia, koncom 19. storočia naši ľudia čelili veľkým krutostiam, genocíde, ktorá spôsobila prvé deportácie. Asi 1,5 milióna našich ľudí bolo E, takýmto spôsobom trpelo. 2,5 e, milióna čelilo hladomoru. 50% zomrelo, takže tá diaspora bola e, taká, že 90% ľudí bolo mimo Kaukazu, iba 10% v Kauk- na Kaukaze. Naši ľudia trpia kontinuálnou gen- genocídou, E, zločinmi proti našim ľuďom, ktoré sa vyskytli na konci 19. a začiatkom 20. storočia. Na Severnom Kaukaze sú mnohé porušenia ľudských práv a európske spoločenstvo aj ľudia vo svete musia venovať pozornosť utrpeniu našich ľudí. Olympijské hry v Soči čo bolo bývalé mesto Čirkiská bolo miestom veľkej genocídy našich ľudí a plán vybudovať e, olympijské zariadenia v roku 2014 e, spôsobuje e, ľuďom na Kaukaze veľké problémy. Hlavne ide o problémy životného prostredia, ľudských práv a dôsledky takéto budovania, ktoré budú mať vplyv na celý tento región a na budúcnosť našich ľudí, okrem korupcie a vysokej úrovne zneužívania e, moci vládou, poškodzovanie životného prostredia a, a podobne. Teda vybudovanie komplexu v Soči e, bude mať veľmi negatívne e, dôsledky. Je to priame zneužitie e, charty olympijského výboru takýto e, projekt alebo plán e, bude veľmi negatívny a e, prosíme všetkých, aby venovali tomuto pozornosť, Európske spoločenstvo aj iné spoločenstva pôjde o poškodenie ľudských práv, ako aj poškodenie životného prostredia. Ďakujem e, za pozornosť, ďakujem pani predsedničke a veľmi si vážime príležitosť byť dnes tu. Ďakujem. Naozaj musíme tomuto problému venovať pozornosť. Vybudovanie olympijského strediska v Soči mnohých aktivistov a obete som eh, stretla alebo som sa s nimi kontaktovala a chcela by som povedať, že situácia v oblasti ľudských práv na Severnom Kaukaze je niečím, čím sa stále zaoberáme. Uvedomujeme si, že táto situácia je veľmi zlá Mali sme delegáciu v, do Severného Osecka a aj do Centrálneho Osecka, kde sme sa pred nejakým časom stretli s blízkymi tých, ktorí zmizli alebo boli unesení, mučení. A toto utrpenie sa nekončí. Čiže ďakujeme, že ste nám znovu pripomenuli to, že tento problém sa musí riešiť a budeme to robiť na konci tohto roka. No a teraz chcem prejsť na naše vypočutie Musíme bojovať proti beztrestnosti, čo je náš permanentná téma. A teraz máme príklad Argentíny a tu pokračuje práca podvýboru e, s tým spojených otázkach, čiže snažíme sa ukončiť beztrestnosť a podporiť medzinárodnú spravodlivosť a trestnú spravodlivosť. Takže v útorok som sa stretla so, zástup, so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, pánom Dalotom. A naozaj e, ma veľmi povzbudili jeho slova na adresu ľudských práv a snaha, ktorú táto krajina, Argentína, urobila, aby vyriešila svoju bolestnú budúc- minulosť. Máme teda troch rečníkov. Najskôr doktor Daniel Eduardo Rafekas, to je federálny súdca z Argentíny, Rodolfo Jansson, právnik v oblasti ľudských práv a tiež predseda Argentínskej ligy pre ľudské práva a náš tretí host je jeho excelencia pán Remeš Leničov, je to argentínsky veľvyslanec pri Európskej únii. Možno že bude mať trošku menší priestor ako tých dvaja predošli rečníci a potom je tu ešte zastupca Európskej komisie. No, tak teraz by som chcela pozvať doktora Rafekasa, aby sa ujal slova a vysvetlil nám, aká je situácia v Argentíne. Ako sa tieto čo? verstva v Argentíne v súvislosti s predošlým režimom riešia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať. Je mi skutočne cťou, že môžem tu zastupovať argentínsku justíciu a vlastne náš štát období rokov 1976 až 1983 sme zažili veľmi krvavú diktatúru v Argentíne, čo znamenalo, že asi 2, 30 tisíc ľudí bolo e, zatknutých a niekde zmizli. Išlo tisíce ľudí, celkovo to bol až milión ľudí, ktorí sa museli vysťahovať buď do zahraničia alebo do iných častí našej krajiny táto bilancia je veľmi smutná a okrem toho to nebolo všetko, boli, boli tam typické činy autoritárneho štátu, ktorý sa snažil zmeniť spoločnosť. Bolo to antidemokratické hnutie, chceli sa vytvoriť antidemokratická spoločnosť, ktorá mala vertikálnu štruktúru. Je to už asi 5 rokov, čo Argentína poprvýkrát organizuje také čestné otvorené spracovanie minulosti. Vychádza sa z násilných činov, ktoré sa udiali. Vychádzame tu samozrejme z delenia moci na tri časti. Je tu poprvé o súdy, pričom ja som ich členom. Je to tak, že 25 rokov sme mali takú zvláštnu politiku, propagovala sa amnestia, zabúdalo sa na činy, ktoré sa udiali. Všetko to bolo pod pláštikom zmierenia. Pre nás to bola ale absolútna strata času a pred 5 rokmi sme sa rozhodli ísť novou cestou. Toto sa nám osvedčilo. Je to totižto cesta pravdy, spomienok a samozrejme aj spravodlivosti. Spravodlivosť znamená, že tí, ktorí sú vinní, budú potrestaní bez ohľadu na úroveň, kde sa nachádzajú. To znamená, že od tých, ktorí dali príkaz, až po tých, ktorí to vykonávali, unášali a týrali, mučili. Budú potrestaní pred civilnými súdmi, ktoré sa zaberajú aj inými typmi zločinov. Sú to teda občianské súdy a nie vojenské. To som chcel povedať na vysvetlenie. To znamená, že my chceme využiť všetky možnosti, ktoré nám poskytuje náš právny systém, čo znamená, že vychádzame tu z takých trestných činov, ktoré sa vtedy udiali. Áno, vychádzame z tých skutkových podstát. Tento prístup sa nám skutočne osvedčil a je to určitý postup prostredníctvom súdnictva a my takto posilňujeme právny štát a demokraciu. Je to v protikali s tým, čo bola tzv. policajná justícia, ktorá sa uplatňovala v minulosti počas diktatúry. Súčasno máme asi tisíc obžalovaných v rámci týchto procesov. Niektorí už boli odsúdení. V súčasnosti máme desiatky súdnych procesov, ktoré sa vedú vo všetkých veľkých mestách v Argentíne. V rámci týchto, týchto konaní, o ktorých informujú aj médiá, sa zaoberáme únosmi dospelých, detí, znásilňovaním, odoberaním detí, odovzdávanie iným za účelom výchovy zaoberáme sa aj obeťami týchto činov a musím povedať, teraz po 30 rokoch, po 30 rokoch zabudnutia takto neskoro vlastne sa snažíme prelomiť tú bariéru beztrestnosti. Diktatúra sa snažila vybudovať taký systém beztrestnosti. Čo sa týka vnímania verejnosti, teraz si mnohí začínajú uvedomovať, akému nesprávnemu vývoju došlo po, v rámci tohoto štátneho terorizmu. A objavuje sa aj historická pravda. To potom vedie k tomu, že je tu vyššia miera podpory, vyššia miera solidarity, máme tu lepšiu podporu občianskej spoločnosti pri týchto súdnych procesoch. Je to tak povediac fáza spracovania spomienok, Samozrejme je to zložité, nie je to vôbec bezbolestné, lebo žiaľ tá minulosť, ktorú sa zaoberáme, je veľmi smutná a hanebná. Je to tak povediac najtemnejšia kapitola argentínskej histórie. Jednoducho tieto udalosti počas diktatúry. Na krajine sme mali asi 300 tajných väzení, kde sa vykonávalo mučenie, vykonávalo mučenie, boli tam ľudia zadržiavaní, boli tam unesení, z časti fungovali ako koncentračné tábory a jednoducho účelom týchto zariadení bolo odobrať ľuďom ich dôstojnosť. V rámci týchto procesov, na ktorých pracujeme, spolu s pánom Jansonom sa vytvoril určitý postup a vlastne dnes sme tu preto, aby sme vás o tom informovali. Je to postup, ktorý je veľmi dôležitý pre budúcnosť e, našej krajiny. Ide o to, aby sme sa konečne vzdialili od autoritatívnej kultúry, ktorá skutočne bola násilne nanútená Argentínčanom a pod tlakom, ktoré trpeli. Chceme zabezpečiť spravodlivosť a v rámci týchto konaní, tohoto procesu spracovania minulosti, chceme prispieť k posilneniu demokracie. Formálne sme vlastne už od roku 83 demokratickým štátom, ale musím povedať, že až v posledných rokoch sme vykonali určité kroky na to, aby sa demokracia prehlbila a upevnila, aby sme sa konečne vzdialili od minulosti, od autoritatívnej kultúry, ktorá existovala v Argentíne a ktorá bola charakteristická vlastne pre väčšinu 20. storočia. Mali sme tam neustále prevraty a vojenské diktatúry. Toto sú tie výpovede, ktoré sme vám chceli, posolstvo, ktoré sme vám chceli prezentovať, teda vám ako Európskej únii. Chceli sme poukázať na to, aký, aký veľký význam má pre nás tento postup pre súčasnosť ako aj budúcnosť. A bez pochyby tieto konania ovplyvňujú všetky štáty, ktoré sa nachádzajú na našom kontinente, kde tiež e, mali podobný osud, kde boli vojenské diktatúry. A kde je rovnako nevyhnutné nejakým spôsobom spracovať minulosť. Bolo by skutočne želateľné a prospešné pre náš štát, keby Európska únia mohla zdôrazniť, aký dôležitý je tento proces. Sú tu určité inštitucionálne kanály, ktoré ponúkajú túto možnosť, sú tu určité možnosti a, a zariadenia, inštitúcie, ktoré súvisia s Európou, s Európskym spoločenstvom. My skutočne potrebujeme podporu z vašej strany, lebo ja musím na tomto mieste poukázať na to, že Argentína má samozrejme aj nepriateľov. Existujú určité skupiny, sú našťastie menšinové, ktoré sa snažia narušiť dynamiku tohoto celého procesu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Skutočne som rád, že som mohol pred vás predstúpiť. Uh, Ďakujem pekne za tieto pozitívne informácie z Argentíny, doktor Rafekas. Na našom výbore sa musíme zaoberať skutočne vážnym porušovaním ľudských práv a v rámci diskusie s našimi kolegami, ktoré majú veľké skúsenosti, by sa mohli zaoberať tým, ako tieto skúsenosti z Argentíny by sa mohli použiť na boj proti beztrestnosti na iných miestach. Čo by teda mohol náš podvýbor v Európskom parlamente spraviť preto, aby sme sa z toho poučili, aby sa to skončilo? Dnes do obeda sme mali skutočne veľmi vážnu diskusiu o situácii v Barme, v Mianmarsku. Argentína je veľmi aktívnym členom nazvime to mašinérie, ktorá bojuje za ľudské práva, je pre nás veľmi zaujímavé sledovať návrhy Argentíny, ktoré by sa mohli týkať napríklad situácie v Barme, kde ľudia sú skutočne veľmi e, intenzívne stíhaní. A teraz dám slovo ďalšiemu významnému rečníkovi, pánovi Jansonovi. Nech sa páči. Buenas tardes. Dobrý deň. Aj ja sa pripájam k predrečníkovi. Ďakujem za to, že sme tu mohli vystúpiť. Pozeral som sa na správu, ktorú majú všetci účastníci dnešného zasadnutia. Opisuje sa tam situácia ohľadne boja proti beztrestnosti v Argentíne a táto správa zdôrazňuje vec, ktorá je tiež znepokojujúca. A síce skutočnosť, že už 4 roky je nezvestný Jorge Julio López, svedok, ktorý prežil e, diktatúru a ktorý pred 4 rokmi na verejnom procese vystúpil a po tomto svojom svedectve zmizol. Eh, Až do dnešného dňa nemáme o ňom svedectvo. A to je vec, na ktorej musíme stále pracovať. Je to výzva tak pre štát, pre bezpečnostné a vojenské zložky, ktoré určite boli zodpovedné za toto zmiznutie svetka. Eh, Ktorý eh, prežil teda túto diktatúru. Preto je dôležité, aby Európsky parlament prihliadol k tejto zložitej situácii. Eh, Väzňov z týchto bývalých koncentračných táborov, ktorí prežili. Bohužiaľ tieto koncentračné tábory eh, v Argentíne existovali a myslím si, že keď argentínsky štát a sudcovia a všetci tí, ktorí majú tieto procesy vyčetrovať a ktorí musia chrániť týchto svetkov, by určite uvítali priamy záujem krajín Európskej únie i ďalších štátov o e, takúto záležitosť. V týchto dňoch sme svedkami množstva rôznych procesov, rôznych súdnych procesov, Sme hrdí na to, že sa to odohráva už asi 6 rokov a že to aj v budúcnosti bude pokračovať. Každopádne sa mi zdá, že je dôležité zdôrazniť, že to bolo možné len vďaka medzinárodnej solidarite, vďaka aj politickej a právnej aktivite, ktorú sme pozorovali v niektorých krajinách Európy, ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko kde boli súdení e, argentínsky vojaci v čase, kedy v Argentíne nebolo možné tieto procesy realizovať kvôli právnemu rámcu, ktorý zaručoval beztrestnosť až do roku 2003. Chcem teda povedať, že ak dnes v Argentíne konečne realizujeme spravedlnosť, spravodlivosť a pokiaľ to má byť príkladom pre Barmu a ďalšie krajiny, v Latinskej Amerike, Chile, Uruguay, Brazília, Peru. kde teda sa eh, dejú procesy proti tým, ktorí porušovali ľudské práva v týchto krajinách, ktorí sa však bohužiaľ eh, stále v týchto krajinách tešia beztrestnosti. V každom prípade tento pokrok uskutočnený v Argentíne bude mať dopad aj na sesterské krajiny v regióne, predovšetkým teda na Chile. Chile, ktoré dnes bohužiaľ je pod vládou následovníkov eh, Pinochetovej diktatúry. Bohužiaľ tam sa vôbec neberie do úvahy minulosť mučených, a nezvestných osôb, ktoré za tohoto režimu zmizli. Ten proces v Argentíne je preto dôležitý nielen z právneho, ale aj z inštitucionálneho a politického hľadiska. Aby sme konečne otvorene diskutovali o histórii. V Argentíne dnes prostredníctvom mení sa naša spoločnosť zoznamuje so svedectvami rôznych obetí tohoto režimu, ktoré prežili koncentračné tábory. To má každý deň dopad na politiku v Argentíne. Má to dopad na organizácie, ako sú odbory, mládeže, na mladých okolo 15 či 17 rokov, ktorí na školách diskutujú o argentínskej minulosti. A to má naozaj zásadný význam, pretože v Argentíne naša mládež a vôbec celá verejnosť vie a môže sa zoznámiť s tou drámou, ktorá sa odohrávala vo vyhľadzovacích táboroch môže sa zoznámiť s tým, ako boli ľudia v Argentíne mučení a zabíjani. Tieto procesy, ktoré boli zahájené v niektorých krajinách v Európe, budú môcť aj v budúcnosti prinášať svoje ovocie. Dnes sa čaká na to, čo sa stane v Argentíne. Tieto procesy, ktoré sa zahájili proti argentínskym voj- vojakom v iných krajinách, nie sú ukončené. Čeká sa na vývoj v Argentíne. Aby toto ovocie prišlo, potrebujeme solidaritu Európskeho spoločenstva. Potrebujeme, aby sa ono neustále informovalo o tom, čo sa deje v Argentíne, pretože ak ten proces prebieha a my v ňom budeme pokračovať, tak je pravda, ako povedal sudca Rafekas, že napriek tomu existujú určité časti spoločnosti, ktorí sa neustále, neustále tešia beztrestnosti, nielen v Argentíne, ale v iných krajinách. A postupne budú len získavať e, silu. A v nejakej časti spoločnosti sa to určite prejaví. Takže je pravda, že tieto procesy vedieme, postupujeme vpred, ale to neznamená, že už by tu nebolo riziko. Aj naďalej musíme bojovať v našej krajine i v celom regióne všeobecne a preto sme prišli sem. Zastupujeme tu tisíce obetí ich e, rodinných príslušníkov. A ako povedal sudca Rafekas, zastupujeme tu aj argentínsky štát, aby sme Európske spoločenstvo požiadali o zásah, o vyjadrenie sa, o verejné vyjadrenie sa k situácii v Argentíne. Týka sa to jednak situácie svedkov, aby bolo vyšetrené to, čo sa stalo Jorge Juliovi Lópezovi, aby sa takýto prípad už neopakoval. Aby bolo jasné, že medzinárodné spoločenstvo má veľký záujem na tom, aby tieto procesy pokračovali, aby boli dovedené ku koncu, aby tresty, ktoré na týchto vynikov budú uvalené, boli skutočné a nielen virtuálne. Ešte raz teda ďakujem za túto príležitosť podeliť sa s vami o svoje skúsenosti a sme vám k dispozícii na prípadné otázky. Ďakujeme, pán Jansson. Určite tu budú otázky. Otvorím teraz rozpravu. Vidím, že je tu záujem. Mimochodom musím oznámiť, že predseda parlamentnej delegácie pre Argentínu no, prepačte, musím sa pozrieť na, na presný názov delegácie. Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru je e, tu prítomný, takže kedykoľvek chcete komentovať, nech sa páči. Potom budete mať možnosť aj uzavrieť e, rozpravu. Anna Gomez, ktorá, ktorá pochádza z Portugalska. Možno za, začneme predsedom delegácie, ako som povedala. Ďakujem, pani predsedkynia. Len z formálneho hľadiska, keďže podľa môjho programu, ktorý tu mám k dispozícii a dúfam, že ho majú k dispozícii aj ostatní, tak pred diskusiou a vyvodením záverov, čím som poverený ja ako predseda delegácie pre Mercosur, by mali ešte vystúpiť aj e, e, veľvyslanec Argentíny, ktorý tu je, pretože ja si myslím, aby bolo dobré, aby vystúpil ešte pred rozprávou, potom by som vystúpil ja a vyhodil by som z toho závery. Myslím, že to je veľmi zaujímavá pripomienka. Samozrejme, že plánujeme dať slovo pánu veľvyslancovi. Jeho excelencia, nech sa páči. Ste prítomní? Áno, nech sa páči ujmite sa slova. A samozrejme ďakujeme vám za návštevu. Spred niekoľkých dní mala som výbornú možnosť pochopiť e, angažovanosť vašej krajiny e, v medzinárodných záležitostiach. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Doplním to, čo tu povedali moji dvaja krajania, pán Rafeka a pán Jansson. Špecificky sa vyjadrím k pozícii Argentíny v tejto otázke na medzinárodnej scéne. Ako určite mnohí z vás vedia, Argentína a Európa majú dlhú tradíciu priateľstva a vzájomných vzťahov, ktorý tam či už ide o myšlienky, kultúru, obchod, investície, ale aj kvôli tomu, že do mojej krajiny sa medzi koncom 19. storočia a polovicou 20. storočia presťahovala množstvo Európanov. A v 70. rokoch sa práve do Európy zase presunuli Argentínci, ktorí prchali pred vojenskou diktatúrou, konfliktami a ekonomickými problémami. tieto vzťahy odrážali spoločný pohľad na také veci, ako je napríklad obrana demokracie, podpora a dodržiavanie ľudských práv, boj proti xenofóbii a diskriminácii, zrušenie beztrestnosti, zapojenie občanskej spoločnosti. Vo všetkých týchto otázkach sa moja krajina domnieva, že sú to univerzálne absolútne práva a my v Argentíne máme určité rozdiely v, eh, v porovnaní s Európskou úniou v sociálnych, environmentálnych otázkach, pretože podľa toho, akú máme úroveň rozvoja, tak robíme samozrejme to, čo zodpoveda našej vlastnej stratégii. Ale v tých otázkach, o ktorým hovoríme, si myslíme, že tieto práva sú absolútne a vo výklade by nemali existovať žiadne rozdiely. A preto pre Argentínu je ochrana ľudských práv a boj proti beztresnosti kľúčovým požiadav, kľúčovou požiadavkou pre našu spoločnosť. Sú to základné piliere súčasnej vlády. Vychádzame z toho, že spravodlivosť, e, pravda, pamäť národa, náprava vecí, to sú základy pre budovanie pevnej a všade prítomnej demokracie. Toto stanovisko e, bolo prijaté všetkými troma vetvami našej demokracie. To znamená legislatívnou, zákonodárnou pravomocou, súdnou právomocou i exekutívou, výkonnou mocou. Tieto procesy, kde sa súdia zločiny proti ľudskosti, sú otázkou štátu, ako nedávno bol schválil argentínsky parlament. Samozrejme, že tá posledná diktatúra nás poznamenala. Aj vy, Európania, ste mali množstvo diktatúr a podarilo sa vám na týchto hrozných skúsenostiach vybudovať demokraciu. Aj my budujeme svoj demokratický režim, ktorý máme z roku, od, od, znovu od roku 1983. Argentina a Európska únia v decembri roku 2008 nadviazali politický dialog na tému ľudských práv prebehlo viacero stretnutí s cieľom koordinovať spoločné kroky na medzinárodných fórach, napríklad v Rade pre ľudské práva OSN a, a na valnom zhromaždení v New Yorku. A tiež v rámci našeho bilaterálneho vzťahu. Predovšetkým súhlasíme s tým, že treba podporovať e, ratifikáciu dohovoru o ochrane všetkých osôb proti násilnému zmiznutiu. Táto musí vstúpiť do platnosti ešte po jednej ratifikácii vzýšla z iniciatívy Francúzska a Argentíny. Chceme, aby sa spoločne usilovali o zrušenie trestu smrti a o boj proti beztrestnosti najhorších trestných činov. Takisto podporujeme právo Medzinárodného trestného E, tribunálu. Toto sú teda príklady veľmi plodnej spolupráce medzi nami v týchto kľúčových otázkach dôležitých pre upevnenie demokratického systému. Okrem toho Argentína podporuje iniciatívy týkajúce sa práva na pravdu a používania súdnej genetiky v záujme identifikácie osôb, ktoré boli obeťami alebo pachateľmi závažných trestných činov podľa medzinárodného práva. Moja krajina predložila uznesenie, ktoré bolo prijaté v Rade pre ľudské práva a to jednoznačným konsenzom. Ale tiež vzhľadom k tomu, že sme v podvýbore pre ľudské práva, musím povedať, že Argentína vo svojich vzťahoch s Európskou úniou až do posledného samitu v Madride e, v máji sa usilovala o to, aby celá Južná Amerika aj Karibská oblasť viedli hlboký dialog s Európskou úniou a minulý rok sa nám podarilo medzi oboma regiónmi zahájiť dialog ktorý prebieha vo forme schôdzí, ktoré sa konajú raz za dva, za tri mesiace. Tam sa riešia problémy juhoameričanov a občanov karibskej oblasti, ktorí žijú tu v Európe. Je to 6 až miliónov občanov, len aby ste si to predstavili. Na záver by som snáď povedal, že Argentína v tejto otázke ochrany ľudských práv je regionálnym referenčným bodom. Relevantná je v boji hlavne proti beztresnosti. V OSN i v iných multilaterálnych orgánoch môžeme spoločne pracovať aj na podpore Medzinárodného súdneho tribunálu trestného súdu. Spoločne môžeme pracovať v boji za dodržiavanie demokracie, právneho štátu, za ochranu a dodržovanie ľudských práv, za zrušenie trestu smrti, za akceptovanie kompetencií Medzinárodného trestného súdu a za spoluprácu s týmto súdom. Spoločne tiež môžeme pracovať v boji proti beztrestnosti, diskriminácii, xenofóbii a všetkým formám netolerancie. Ďakujem, pani predsedkyňa. Ďakujem pekne za váš príspevok, pán veľvyslanec. A teraz pozývam kolegov, aby sa zúčastnili na diskusii. Myslím si, že pani Gomes začne. Takže ja som chcela len povedať, že je z Portugalska a pozná alebo vie niečo o diktátorskom režime. Bohužiaľ, bez mikrofónu nepočujeme. Como Eh, demostración de mi agradecimiento por la presencia de nuestros invitados de Argentina, el embajador. Chcela by som poďakovať. Chcela by som uh, poďakovať našim hosťom. Chcela som povedať, že Argentína je vynikajúci príklad pre ľudstvo a pre nás Európanov zvlášť. Ja som z krajiny, ktorá poznala diktatorský režim Portugalska. A želám si, aby sme my mali v Portugalsku, eh, aby sme postupovali tak, ako vy v Argentíne. Mohli by sme sa vyhnúť eh, niektorým veľmi negatívnym veciam a keby naša justícia e, robila si svoju prácu tak ako vy v, Kar- v Argentíne. Veľmi úzko sledujem všetko, čo sa deje e, v OSN, vo výbore pre ľudské práva a chcela som tiež povedať to, že práca, ktorú Argentína urobila hneď potom, ako sa skončil diktatorský režim, je ohromná snažila sa vyriešiť veci vo svojej vlastnej krajine, ale aj veci, ktoré sa týkajú univerzálnej spravodlivosti, nie len vytvárania orgánov, pracovných skupín, ktorí sa zaoberajú uh, prípadmi zmiznutí. a ktoré pracujú od začiatku e, tie e, postupy e, násilných zmiznutí teda tomuto sa venovali, ale chcem tiež vzdať hold Argentíne, ktorá rieši zložité situácie, kde sa vyskytlo zneužitie alebo nedodržanie ľudských práv. Teda sú tu ľudské problém, problémy v súvislosti s ľudskými právami. a žiadosti o spravodlivosť. Napríklad v, Borme, v Barme, e, pán Aloto, vy ste ho spomenuli, pani predsedníčka, bol v, v 80., v 87. a 8 jednou z najväčších osobností, ktorá sa snažila o to, aby Európska únia sa zaoberala barmou. Nebola to len Európa, Argentína tiež e, sa snažila nám pomáhať v tým, týchto oblastiach. Podpora spravodlivosti na medzinárodnej scéne je pre Argentínu veľmi dôležitá. Tento príklad bol pre nás veľmi dôležitý v Portugalsku. Je pre nás veľmi ťažké skúmať niektoré veľmi negatívne prípady, napríklad v, v, vo východnom Timore, ale môžeme vždy počítať s podporou Argentíny a myslím si, že situácia v Argentíne a e, udalosti, ktoré viedli, e, teda ešte stále prebieha snaha, to, je, to má veľký význam pre celú Latinskú Ameriku. Doktor Fekas hovoril o niektorých z týchto prípadov a jeden z nich ale nespomenul. Týka sa to Kolumbie. čo je oblasť, kde sú veľmi odvážni sudcovia a občianská spoločnosť, ktorá si želá zmenu. Uh, ale potrebujú politickú a inštitucionálnu podporu, ktorú vy v Argentíne máte. Ďakujem. Prepačte, ešte jedna vec, pani predsednička. Chcela by som vzdať hold príkladu Argentíny ako krajiny, a krajiny, ktorá je Argentíne veľmi blízko. veľmi podobná e, Španielsko, kde vidíme snahu pravice ktorá nechce osvetliť zločiny, ktoré sa stali počas španielskej občianskej vojny. A myslím si, že teda pán Garson je veľmi odvážny sudca. Yes, thank you very much, Anna. Áno, ďakujem pekne. Chcela by som dať slovo pani Kiel Nielsen. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať rečníkom. E, vaše príspevky sú veľmi zaujímavé. Niekoľko otázok e, bolo čiastočne zodpovedaných, pani Gomez tiež. Zásadná otázka je, aký je vplyv toho, čo sa deje v Argentíne na ostatné latinskoamerické krajiny a aj teda nad rámec tohto regiónu. Toto sa mi zdá byť dôležité, ako dosiahnuť alebo zovšeobecniť tieto postupy, ktoré sú naozaj príkladné. Čo očakávate od Európskeho parlamentu, od nás? To je otázka, ktorú som si kladla, keď som sem prichádzala. Čiastočne ste to načrtli, ale myslím si, že by sme o tom mali počuť viac. No a na záver otázka, e, ktorú si môžeme položiť. Hovoríte o, o celom tomto procese. Aký, aká je reálna možnosť, že tí vinní budú odsúdení a aký typ rozsudku očakávate alebo čo si myslíte, že bude tým trestom? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kiel Nielsen. A teraz by som chcela dať slovo pani Sinclair. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj našim hosťom, aj pánovi veľvyslancovi za to, že tak komplexne e, túto otázku zodpovedali. E, e, mám, mala som tu privilegium, že som minulý rok bola v Argentíne. Je to úžasná krajina. Myslím, že je to vybrujúca krajina, smerujúca do budúcnosti. Naozaj má pozitívnu budúcnosť. Mala som tam ísť aj budúci mesiac, ale musela som to odložiť Myslím si, že jedna z vecí, ktorú by, ktoré by som vás chcela povzbudiť, zdá sa, že je tu vietor zmeny, ktorý e, je v celej, Argent- v celej Južnej Amerike pod vedením Argentíny. Tieto zmeny sa dejú všade a ak teda je niečo dôležité, tak je to mm, to, že títo ľudia stoja pred spravodlivosťou, že sa nemajú kde skryť teda tí, ktorí porušujú ľudské práva, budú predvedení pred spravodlivosť o 10, 15, 20 rokov. To je úžasne dôležité a chcela by som vás povzbudiť, aby ste pokračovali v tejto práci. Samozrejme, pani predsednička, ja nie som veľkou podporovateľkou Európskej únie a robím všetko, aby som ju mohla kritizovať, ale e, pozitívne je, že výherkyňa Sacharovej ceny bola bola matka jednej rodiny, ktorú treba teraz oceniť. E, naozaj tieto kroky v Argentíne sú veľmi pozitívne. A ja mám v Argentíne priateľov, mám pokračujúce kontakty na Facebooku napríklad a e, čo som si všimla je, že mm, sa im nepačia nejaké kázne, možno to vyplýva z toho, že sú to bývalé teda kolónie, koloniálne veľmoci a celkom iste nechceme vám hovoriť, e, čo máte robiť. To je naozaj veľmi citlivá historická otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Sinclair. Myslím, že teraz by sme mohli vyzvať predsedu delegácie do krajín Mercosur pána uh, Janesa, aby sa ujal slova. <clears throat> Ďakujem, pani predsedníčka. Najskôr chcem pochváliť výbor pre ľudské, podvýbor pre ľudské práva za to, že tento bod dal na program, za to, že zorganizoval diskusiu na tému boja proti bezstretnosti napríklad v Argentíne. A tiež by som chcel poďakovať pánovi sudcovi Rafekovi, pánovi Jansenovi a jeho excelencii pánovi Lenikovi za informácie, ktoré poskytli a tú aktualizáciu, ktorú nám poskytli. Sú tu závery, ktoré môžeme vyvodiť z ich správ, z tejto diskusie. Počuli sme komentáre aj od troch eh, členov parlamentu, a všetko nás vedie k záveru, že je, že, podporu, že je tu podpora Medzinárodnému trestnému tribunálu a určite nepodporujeme beztrestnosť tam, kde sa vážne porušujú ľudské práva. Potrebujeme sa pozrieť aj na verejnú mienku, aj na podporu tým pionierom tejto oblasti, ako napríklad súdcom, obrancom ľudských práv, právnikom, rozličným politickým stranám, um, odborom, tlači, médiám. Oni postupne eh, sa zmocnili tejto iniciatívy a toto posolstvo prešlo do širokej verejnosti. Argentína je príkladom toho, ako sa veci robiť majú. Je to vlastne precedens A dúfam, že všetky krajiny, ktoré trpeli takýmto osudom minulosti alebo ním trpia, teda osudom autoritárneho režimu a porušovania ľudských práv, za ne bojujú a dúfam, že takéto krajiny sa budú snažiť o spravodlivosť, budú venovať pozornosť pravde a odsúdia tých vynikov z týchto zločinov. Keď bola totalita v Európe, tak sme tu mali opresívnych diktátorov a desiatky tisícov, dokonca miliónov obetí počas holokaustu trpelo mučením. E, boli tu vraždy v Európe a potom v druhej polovici 20. storočia niektoré diktatorské režimy pretrvali v európskych krajinách, v Španielsku, Portugalsku, potom neskôr v Grécku. Rád by som podporil aj pani Gomeš v tom, čo povedala, že v Španielsku sme nedokázali riešiť e, niektoré problémy spojené s bojom proti beztrestnosti v 70. rokoch. Na konci diktatorského režimu v Španielsku a na začiatku demokracie podmienky neboli zrelé na to, aby viníci boli odsudení. Mnohí ľudia zmizli počas občianskej vojny v Španielsku a aj potom, po 39., keď sa občianská vojna skončila, tieto zmiznutia pokračovali aj v 50. rokoch. Avšak keď sa pozriete na na justičnú sféru, ktorá mala ťažkosti zorganizovať súdne procesy proti žijúcim výnikom, tak potom je ťažké robiť nejaké e, trestné opatrenia Nehovorím to len e, z toho historického pohľadu, ale z pohľadu vecí, ktoré na súdoch prebiehajú. Urobili sa kroky pre príbuzných asi 150 tisícov obetí, ktoré e, boli pochované v masových hroboch, teda hľadala sa spravodlivosť, avšak Najvyšší súd ktorý mal túto otázku riešiť, momentálne prenasleduje sudcu Garsona za jeho iniciatívy. Nepodarilo sa nám úspešne uzatvoriť osud tých obetí eh, Frankovho režimu. Myslím, že verejná mienka je dôležitá a mení sa. V 83. prezident Alfonsín e, troch vojenských lídrov predviedol pred súd, ale v etape po diktatorskom režime je veľmi ťažké priniesť spravodlivosť a presadiť potrebné zákony však podporné skupiny zastupujúce príbuzných obetí boli úspešné v boji proti beztrestnosti. Prezident Alfonzín e, mal síce ťažkosti, ale snažil sa poslúžiť tejto filozofii. Univerzálna spravodlivosť e, je to, čo musíme presadzovať. Sú tu mnohí nepriatelia, ktorí sa snažia zničiť univerzálnu spravodlivosť je to kľúčové v boji proti beztrestnosti a len chcem zdôrazniť, že Argentína je toho jasným príkladom. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán Janes, za veľmi hodnotný príspevok a za príspevok diskusii. Určite budem mať možnosť ešte raz si vypočuť našich hostí a ich vypočúcich reakcie a doplňujúce komentáre. Ja by som chcela ešte pridať jednu otázku. Tu na našom podvýbore sa pomerne často stretávame aj s obeťami. Samozrejme, my nie sme dokumentačné centrum ani súdny orgán, vôbec nie. My sme politický orgán. A ja by som sa chcel spýtať, čo by sme mohli navrhnúť, čo by sme mohli spraviť pre tie obete zverstiev, napríklad na Sri Lanke, a v iných častiach sveta, v Barme, Severnej Koreje, Koreji. V mnohých týchto štátoch obete zbierajú informácie a dokumenty o vojnových zločinoch a dokumenty o iných veľmi závažných trestných činoch a porušeniach základných ľudských práv. Máte nejaké myšlienky? Vedela by nám Argentina poradiť, ako by sme mohli my pomôcť takýmto skupinám obetí, ktorí majú záujem zachovať tento odkaz minulosti, aby boli informácie o tom, keď raz o tých udalostiach, keď v budúcnosti raz by mohli byť braní aktívna zodpovednosť. Bol by som vám za takéto návrhy veľmi vďačný. Častokrát sa stretáme s takýmito ľuďmi, ktorí zažili tieto veci, títo ľudia sú neustále ohrozovaní, niektoré vlády a bezpečnostné služby robia všetko preto, aby takéto, takáto dokumentácia sa nezbierala, stíhajú ľudí, ktorí tieto dokumenty zbierajú. Teraz dám slovo ešte raz nač- našim rečníkom a najprv dostane slovo sudca Rafekas. Bien, muchas gracias. Eh, comenzaría entonces brevemente a, eh, para responder a la... Ďakujem pekne. Chcel by som, pani predsednička, stručne reagovať na to, čo ste vy načrtli. Čo by sme teda mohli spraviť? Ja by som chcel pripomenúť, že pre, čo sa týka týchto procesov v Argentíne, bolo by veľmi dôležité pre našu vládu, ako aj pre justíciu a samozrejme aj samotné obete, aby orgány a inštitúcie EÚ prišli s verejným prehlásením o tom, že podporujú samotný proces. V Argentíne ako aj v iných štátoch nášho regiónu by to znamenalo veľa lebo v našom regióne sú aj vlády, ktoré váhajú, zdráhajú sa vykonať tento krok, ktorý spravila Argentína v posledných pár rokoch. Isté je dôležité, aby zástupcovia Európskeho parlamentu navštívili Argentínu. Eh, eh. Dôležité je, aby priamo na mieste sa oboznámili s tým, ako vyzerá situácia, aby sa oboznámili s súdnymi procesmi, aby sa stretli so zástupcami parlamentov, parlamentu, súdov a aj samotnej exekutívy, aby jednoducho prejavili záujem o ten vývoj. Už tá skutočnosť, že by europoslanci prišli k nám, už to by malo veľký vplyv a určite by to aj médiá uvítali. My sme pripravení prijať podporné programy technickej ako aj finančnej podpory, ktorú by nám poskytla Európska, podpory, poskytli európske inštitúcie. Takíto aktéry, ktoré nás podporujú, sú pre nás veľmi dôležití. Vieme, že Európska únia má obrovské skúsenosti s takýmito postupmi a preto by nám určite mohla Európska únia pomôcť. A teraz by som sa zameral na ďalšie otázky, ktoré boli položené. Chcel by som zareagovať na to, či táto politika pripomenenie sa udalostí a cesta spravedlivosti, či to vyvoláva nejaké reakcie v našom regióne. Ja osobne si myslím, že žiaľ to nemá taký veľký vplyv, ako by to, aký by mohol byť a aký by to vlastne malo mať. My sme na začiatku boli optimistami. Čakali sme, že táto politika sa rozšíri aj do našich susedných štátov, do Uruguaju, Brazílie a ďalších štátov. Chcel by som pripomenúť, že dodnes sa takýto vývoj konkrétne neprejavil. Samozrejme, nesmieme to vzdávať, musíme ďalej pracovať a snažiť sa, aby sme tento efekt šírenia dosiahli. Argentína, ako aj organizácie, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, majú záujem o to, aby ostatné štáty išli našou cestou, ale žiaľ, susedné štáty váhajú, nechcú spraviť tento krok. V tomto zmysle si myslím, že Európska únia by nám mohla poskytnúť cennú pomoc. Napríklad by sa mohli stretnúť pracovné stretnutia na, na túto tému v rozličných krajinách. Bolo by to pod záštitou EÚ. Dôležité, aby tam boli európsky, ale aj argentínsky odborníci. Dôležité je, aby sa v dotnutých štátoch uskutočnili semináre a stretnutia. To by malo veľmi symbolický význam. A na záver ešte by som chcel zareagovať na položenú otázku, ktorá sa týkala toho, ako sú súdení páchatelia, aké rozsudky očakávame. Takže k tým trestom. Oni sú primerané tým trestným činom, ktoré sa v konkrétnych prípadoch spáchali. V niektorých prípadoch budú rozsudky za vraždy, za mučenie desiatok alebo stoviek obetí. To sú veľmi závažné trestné činy a preto tam bude maximálny trest, ktorý, s ktorým ráta náš trestný zákon. To znamená, že odnete slobody na doživotie. V niektorých prípadoch to bude trest na 25 rokov, a potom, kde pôjde o stredne závažné trestné činy, budú logicky tie tresty nižšie. V rámci týchto súdnych procesov v Argentíne, a opakujem, sú to občianské súdy, ktoré uplatňujú zákony, ktoré boli platné v okamihu spáchania týchto trestných činov. Samozrejme s tým potom budú súvisieť aj samotné tresty. máme tu teda, uplatňujeme ten trestný sadzobník, ktorý ktorý platil v Argentíne, ako aj v iných štátoch Južnej Európy. No, pardon, Južnej <laughs> Ameriky. Treba si uvedomiť, že už nemáme trest smrti. A v priebehu procesu, keď sa vyniesol rozsudok a uložil trest, odsúdený majú všetky základné práva, ktoré platia pre väzňov, ktorí sú väznení v Argentíne. Much, uh, Ďakujem pekne, pán doktor Rafekas. A teraz poprosím pána Jansona. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za slovo. Súhlasím s tým, čo povedal predrečník, doktor Rafekas. Dodal by som ešte nasledovné. Tie, ten vplyv, ktorý majú tieto súdne procesy v susedných štátoch a čo by mohla teda spraviť Európska únia, hm, doplním iba nasledovné. Sudcovia a prokurátori, ktorí pôsobia v týchto procesoch, Pričom by som chcel povedať, že žiaľ dnes časť súdnej moci, časť argentinských súdcov sú ešte stále iného názoru a podporujú beztrestnosť. Samozrejme, dnes sa o tom nehovorí tak náhlas, lebo to nie je v zásade možné. V každom prípade, keď je to možné, poskytnú beztrestnosť. Mali sme toto aj v minulosti, keď sa povedalo, že tieto procesy budú pokračovať, pokračovať a jednoducho sudcovia zareagovali tak, že odišli do predčasného dôchodku alebo sa vzdali mandátu. Vieme, že v minulosti súdny systém pomáhal tým, ktorí mučili a unášali druhých. Dokonca niektorí samotní sudcovia sú dnes súdení za to, že pomáhali režimu v týchto činoch. Súdne procesy, ktoré teraz prebiehajú v našej krajine každý deň, Dôležité je, aby tam bol prítomný aj diplomatický personál. Napríklad francúzsky veľvyslanec navštívil tieto procesy. Alebo napríklad španielskí alebo nemeckí diplomati tiež navštívili tie procesy. Boli tam osobne, priamo hovorili s prokurátormi a sudcami a to je veľmi významné. Sudcovia sú si toho vedomí. A justícia si je vedomá, že sú pod určitým dohľadom a sú teda disciplinovaní. A to je to, čo potrebujeme. Čo by teda mohla spraviť EÚ a konkrétne Európsky parlament? Plne súhlasím s tým, čo povedal môj predrečník sudca Rafekas je teda o tie aktivity, ktoré by sme mohli uskutočniť v iných štátoch, v spolupráci s inými štátmi a prostredníctvom vašich zástupcov. Vaši zástupcovia by mohli navštíviť niektoré štáty, mohli by prísť s verejnými vyhláseniami. Už som spomínal, že sú aj menšinové názory, ktoré žiaľ pretrvávajú médiách a častokrát aj v iných štátoch. Znamená, že je tu snaha zastaviť tie procesy. Našťastie malý počet politických predstaviteľov, ale samozrejme o niekoľko mesiacov situácia môže zmeniť, ich počet môže narásť. Pán Janes hovoril, že veľmi dôležitá bude práve verejná mienka. Takže my teda musíme podporovať verejnú mienku, musíme podporovať konsenzus v prospech spravodlivosti. A keď že dnes je Argentína vzorom pre mnohých iných, možno si niekto povie, Argentína je príkladom. Ale čo iné štáty, ako napríklad Kolumbia, tam sa porušujú ľudské práva, čo by sme teda mohli spraviť? Argentína je teda príkladom a Európsky parlament a európske inštitúcie mali podporiť tento príklad. Ak tento pozitívny príklad nebude existovať, Úplne sa zmení situácia, nebude môcť, nebude sa môcť konať ani v Kolumbii, ani v Barme, ani v Afrike, nikde inde. Preto, poslankyne poslanci, je pre nás vaša podpora veľmi zásadná. Musíme si uvedomiť, o uplynulých dňoch došlo k takému prípadu, že jedna žena z Uruguaju, ktorá prežila diktatúru, prišla do Argentíny išla svedčiť v rámci jedného súdneho sporu. Tam mala vystúpiť ako svetkynia. Išlo zločiny, ktoré sa spáchali v jednom koncentračnom tábore. Bola tam zadržiavaná mnoho dní, bola mučená, potom bola vyvezená do, do svojho štátu, kde s ňou zaobchádzali rovnako. On teda prišla pred argentínsky súd a povedala – Je mi ľúto, že keď konečne som sa dostala pred súd, tak je to argentínsky súd. Ja to musím hovoriť o tých dňoch trápenia, mučenia v Argentíne, ale zatiaľ som nemala možnosť hovoriť o tom, ako mesiace so mňou zle zaobchádzali v Uruguaji. Takže to je taký konkrétny príklad toho, aká je situácia v iných štátoch. My sme samozrejme v kontakte s obhajcami ľudských práv z Čile, Uruguaju, Paraguaju a iných štátov. Potrebujeme samozrejme politickú vôľu jednotlivých štátov. My sme optimisti a pevne veríme, že táto politická vôľa sa bude šíriť ďalej a ďalej. Musíme podporiť argentínsky príklad. Ďakujem pekne. Pán Jansson, ešte by som chcela dať slovo pánu veľvyslancovi, aby sa mohol vyjadriť. Nech sa páči. Gracias. I... Eh, Respondiendo también a la pregunta sobre qué se puede hacer, cómo se puede... Ďakujem pekne. Položme si otázku, čo sme mohli spraviť, ako môžeme pomôcť Argentíne. Najprv si myslím, že by sme mali prehlbovať dialog medzi Argentínou a Európskou úniou. Tak, aby sme pokračovali vo svojej úlohe na medzinárodných fórach, na poli OSN. No a pokiaľ ide o otázku ochrany demokracie a ľudských práv, myslím si, že ide o tému, kde musíme prehlbiť svoje vzťahy. Pokiaľ ide o to, čo môže urobiť Európsky parlament v tejto veci v Argentíne, Ako povedal sudca Rafekas, ja si myslím, že vyhlásenia, kde by sa hovorilo o dosiahnutom pokroku, nuž no to by nebolo zlé. Pripomeňme si však, že naša krajina je zvrchovanou. Máme nezávislé orgány a my, Orge- Argentínci, ak ešte stále aj, aj existujú pravicové skupiny, ktoré spolupracovali s diktatúrou a ktoré sa tiež zaplietli do niektorých otázok potlačujúcich demokraciu, tak my, Argentinci, sme dostatočne zrali na to, aby sme si vytvorili protilátky a i napriek existencii týchto skupín bola demokracia pevná a solidná. A ako som už bol povedal vo svojom predchádzajúcom príspevku, parlament, vláda i súdy, tri vetvy štátnej moci sa snažia v Argentíne všetkými prostriedkami objasniť pravdu. Tiež sa tu hovorilo o návštevách. Ktokoľvek chce navštíviť moju krajinu, je vítaný. Ďakujeme pán veľvyslanec. Ďakujeme pán doktor Rafekas, pán Jansson. Myslím, že sa nám podarilo dobre nahliadnúť do toho, ako v budúcnosti môžeme nielen sa pozrieť na prácu a činnosť Argentíne a ako by ju mohla Európska únia podporiť a určite tiež ako by e, veci mohli sledovať naši kolegovia, naša delegácia a pán Janes, vy môžete určite hovoriť aj s Európskou komisiou, čo by sa dalo viac ešte urobiť. A je tu obrovská úlaha, ktorú všetci musíme podporiť, a to je medzinárodná spravodlivosť. Musíme sa zomknúť organizácie ľudských práv, či už ide o regionálne, e, medzinárodné, medzi e, európsko-americké organizácie. Mali by sme urobiť viac, aby sme podporili Medzinárodný súdny tribunál, aby sme zabezpečili, že tí, ktorí si to zaslúžia, sa dostanú pre tento dôležitý súdny dvor. A nemáme pozbudivé signály z posledného obdobia hlavne pokiaľ ide o prezidenta Al-Bashira zo Sudánu. Takže je tu ešte chýbajúca ratifikácia Medzinárodnej konvencie pre ochranu osôb, ktoré majú tie vynútené únosy, e, zmiznutia. A týmito slovami chcem vyjadriť e, veľkú vďaku za vašu účasť. Táto téma nebude týmto ukončená posledných mesiacoch roka ešte budeme diskutovať správu e, o OSN o ľudských e, právach. Pán Novák, autori tejto dôležitej správy tu budú. Máme <clears throat> mimochodom potvrdenie z ich strany, že, nám, e, že budú, budeme riešiť otázku tých tajných centier, kde sa diali tie zverstva, aby obete mali, aby sa dostalo spravodlivosti. Naše stretnutie však nekončí. Chcela by som privítať parlamentnú dele, e, delegácia a Tutuk je v našom pod, podvýbore pre ľudské práva a verím, že ste tu na parlamentné zhromaždenie AKTEU. Vítajte na našom podvýbore. Máme teraz e, blok otázok e, poslancov na Európsku komisiu a dám slova pani Kiel Nielsen, ktorá zastupuje kolegyňu, ktorá tu dnes nie je. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pa, moja kolegyňa pani Lobiever tu nie je a obsah otázky, ktorú uh, položila, je následovný. Ide o situáciu v Rwande. E, prezident Kabame sa zaslúžil ukončenie genocídy v Rwande v 94., ale situácia v ľudských právach v Rwande je veľmi vážna. Ide o armádu, CDR, e, zločiny proti civilnému obyvateľstva, žiadna voľná opozícia, mnohé obmedzenia slobody tlače, zhromažďovania sa, vraždy politických oponentov. Nedávno jeden novinár bol zavraždený, pán Rugambage, a tiež zástupca zelených, e, ktorého sme poznali, pán e, Ruiz Ereka, bol zavraždený. Takže otázky, ktoré kladieme, sa týkajú ticha, ktoré je zvláštne, zvláštne teda e, mlčanlivosť Európy. E, výbor vedel o týchto veciach, ako sa to interpretuje, ako sme intervenovali u urbanských orgánov, aby nám objasnili tieto vraždy, aké informácie má výbor o správach, ktoré neboli zverejnené, ale všetci ich poznáme, pretože sa objavili v tresi o tých zločinoch, ktoré sa odohrali v súvislosti teda s genocídou a išlo o zločiny e, e, armády CDR. Dám slovo teraz Európskej komisii a pán Herc. Okay. Yes, Nech sa páči. Ďakujem pekne. Elizabeth Tizon, e, som vedúcou jednotky pre Centrálnu Afriku. Ďakujem. Je tu veľa tém, ktoré odneli veľa tém, ktoré sa týkajú ukončenia genocídy v Rwande v 94. ďaká prezidentovi Kagamemu, potom návrh správy OSN, ďalej situácia vo vnútri Rwandy pred voľbami, kde došlo k granátovým útokom a vraždám správa OSN, tak dokument, ktorý e, sa vyskytol aj v tlači, je len návrh. Čiže nebudeme komentovať neoficiálny, neverejný dokument. Na druhej strane ale sme odhodlaní reagovať na otázku, či komisia vie o udalostiach, ku ktorým v Rwande došlo a že Európa zostáva ticho, tak tu by som chcela reagovať, že samozrejme, že o tom vieme, čo sa stalo. Európska únia reagovala rýchlo a robustne po týchto vraždách v júni a v júli. So sebou tu mám prehlásenie e, hovorcu e, podpredsedničky komisie pani Ashton, ktorá odsúdila tieto vraždy a žiadala, aby sa rýchlo urobilo súdne vyšetrovanie. Naša delegácia je na mieste a šesť e, predstaviteľov EÚ hovorili o článku 8 dohody z Kotonu s oficiálnymi predstaviteľmi. Išlo o 13. júla a 6. augusta. Tiež ako interpretujeme tieto udalosti, tak k tomu môžem povedať, že hoci nevieme, kto je za tými vraždami a granátovými útokmi, sa nám zdá, že tieto udalosti patria do stratégie, ktorá má urobiť Rwandu nestabilnou krajinou podľa našich informácií, pokiaľ ide o tie vraždy, tak e, justičné procesy postupujú. Iš, ide o vraždu toho novinára. Dvaja podozriví boli zadržaní 28. júna, 4 dní po vražde. Pán Rugambage podľa prehlásení e, zavraždil e, brata pána Karmena v 94. a teda jeho vražda pánom Didasom Duganiagom a Karebergom boli niečo ako revanš alebo pomsta. Pán Didas je zadržaný a pán Karemera bol prepustený proces sa mal uskutočniť 27. septembra, sa odložil na október, aby sme umožnili prítomnosť advokátov. Pokiaľ ide o podpredsedu e, strany zelených, pána Andre Kagu, podozrivý bol zadržaný v júli a v auguste prepustený. Vyšetrovanie je v rukách policie. Pani predsednička, naša delegácia chce pokračovať e, veľmi, eh, teda chce pokračovať sledovanie tohto prípadu. Chceme, aby sa všetko urobilo, aby eh, mm, podozriví boli zadržaní a predvedení pred eh, spravodlivosť. Ide o dodržovanie článku 8 dohody z Kotonu. Ďakujem pani predsedníčka a som pripravená odpovedať na ďalšie otázky. Ďakujem. Ďakujem. Chce pani Mil- Kiel Nielsen dať doplňujúcu otázku? Ďakujeme. Ďakujeme za odpovede. A potom samozrejme môžeme prejsť k otázke pani Kiel Nielsen, ktorú sa chcela spýtať v svojom vlastnom mene. Áno, tentokrát ide o otázku, ktorú som osobne položila. Ide o otázku e, Kurdov v Turecku, proces, ktorý sa uskutoční 18. októbra. Počas tohto procesu 151 ľudí medzi 1500 kurdami, ktorí boli zadržaní za posledných 18 mesiacov. Tých 151 ľudí, traja bývalí poslanci, 25 e, bývalých starostov alebo starostov, prestúpia v tomto procese pán Osman Bajdemir, starosta Dirbakíru, hlavného mesta Kurdistanu, je osoba, ktorú dobre poznám, pretože som bola zástupkyňou eh, eh, starostu Remeša, ktoré má partnerské vzťahy s týmto mestom, čiže boli sme priamo tam, on nás prijal, ide o niekto, kto si zaslúži úctu, je to pacifista a pán Vandemír eh, je vykázaný od januára z územia Kurdistanu, pán Muar Emerme, podpredseda najdôležitejšej e, tureckej organizácie na obranu ľudských práv je už rok, takmer rok vo vezení. Mnohí členovia Rady Európy, Lea Guven a Semus Bejan sú tiež e, teda subjektami v jednom súdnom procese a tieto procesy, ktoré sú hlavne veľmi politického charakteru, bolo tu 15 iniciatív, pokiaľ ide o sledovanie situácie týchto politických väzňov a lektúrky, ktorá má ďaleko od rešpektovania kritérií, e, skladanie, ako aj diskusie medzi komisiou a Tureckou o týchto kľúčových otázkach, ako Turecko bude lepšie dodržiavať práva menšín a hlavne proces 18. októbra. Či má komisia v úmysle poslať nejakých pozorovateľov? Ďakujem. Ďakujem a teraz Európska komisia, pán Perc. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne za túto otázku, pani Kiel Dôležité je to, že vedúca jednotky pre e, generálne riaditeľstvo pre rozšírenie, ktorá je zodpovedná za politické otázky v Turecku, ako aj za proces pristúpenia, e, by mala byť tu a vzhľadom na program Mali sme tu byť o 3 na 5. E, ja som jej telefonovala, aby e, som jej teda povedal, že vďaka tomu, ako veci tu napredujú, tak predpokladám, že práve beží sem po chodbe. Takže ak by pani Nils Kilsen nám dala ešte trošku času, aby e, Jean-Christophe Ilori mohol prišiel, možno by sme prešli teraz na tie ruské otázky a dúfame, že tie ďalšie potom už e, pán Filori bude prítomný. Takže ak dovolíte, tak mal by som tento návrh, pani predsednička. Áno. Vidím, že autorka otázky súhlasí, takže snáď by som poprosila pani podpredsedničku, pani Andrikiene, aby predložila svoju otázku a potom bude nasledovať moja. Ďakujem, moja otázka sa týka EU-Rusko e, a e, konzultácie o ľudských právach. Tieto konzultácie vznikli v roku 2005 na web stránke Európskej komisie sa dá nájsť nasledovné, teda témy, ktoré sa mali diskutovať. Ľudské práva, situácia v Čečensku a zvýšku Severného Kaukazu, vrátanie týrania a zlého zaobchádzania. Moja otázka znie, aký je, kontent, aký je kontext, aký je obsah týchto konzultácií. Aký je pozícia Ruska, vrat, pokiaľ ide o situáciu ľudských práv v Čečensku a výšku zvyšku Severného za Kaukazka vrátane Severného Osecka. Otázka masakru v boslanskej škole v 2004. A čo práva príbuzných, tých, ktorí boli zabití, teda práva na informácie, a tiež právo na identifikovanie tela obeti. Aké sú skutočné výsledky týchto konzultácií? Thank you very much. Uh, Ms. Ďakujeme, pani Endrikiene. A pre tých z vás, ktorí to nevedia, ja, pán Berman a uh, pani Andrikiene sme pred pár týždňami navštívili školu číslo 1 v Peslane. Thank you very, very much, um, Ďakujem pani Hautala aj vám, pani Andrikiene, za túto otázku, ktorá je naozaj aktuálna je to výročie e, masakru v Beslane v septembri práve. Chcem vás uistiť, pani Andrikiene, že áno, situácia e, ľudskoprávna v Severnom Kaukaze, hlavne v Čečensku, vrátanie mnohých špecifických otázok je programom konzultácií o ľudských právach s Ruskom od roku 2005. A dokonca by som mohol ešte o krok ďalej a povedať, že ľudskoprávna situácia v severnej oblasti je, bola centrom diskusie od roku 2005 v týchto konzultáciách. Napríklad nedávne stretnutia, konzultácie Európa viackrát vyzvala Rusko, aby zaviedli konkrétne opatrenia, aby nedochádzalo k stresnosti. Opakovane sme vyjadrili obavy, e, pokiaľ ide o kruh, krehkú situáciu e, bojovníkov za ľudské práva a krehká je ešte eufemizmus, musím povedať. Spravodlivosť pre obete. My naozaj e, vyzývame Rusko, aby posilnili snahu dialogu s občianskou spoločnosťou, kde sa situácia zhoršuje. A čo sa udialo? aké sú reakcie Ruska. Takisto sme poskytli odpovede k individuálnym prípadom v týchto diskusiách. Rusko uznalo, že bezpečnostná situácia sa tam ešte zhoršila. Ďalej Rusi viac než vzali na vedomie uznali, že situácia bojovníkov za ľudské práva v ich spoločnosti sa zhoršila a zaujala dokonca politické špičky v Rusku. Tie tzv. Um, um, titulkové vraždy z prvých strán. Hlavný prokurátor, generálny prokurátor trval na riešení prezident Medvedev a jeho 5-bodová stratégia na boj proti terorizmu v Severnom Zakolkasku bola diskutovaná na nedávnych konzultáciách a uvítala sa tiež komplexná forma prístupu. Vyzvali sme z ruskú stranu, aby sa vydali cestou konkrétnych systémových reforiem nie pokiaľ ide o um, masaker v Beslanskej e, škole, no už toto boli prvé kola rokovaní. Viackrát sme diskutovali, e, ako by sme mohli odškodniť a um, riešiť problematiku obetí a pozostalých po obetiach. V novembri bude ďalšiu, budú ďalšie konzultácie o ľudských právach s Ruskom. A tu opätovne Severný Kaukaz bude na prvých miestach našich vyjednávaní. fungovanie občianskej spoločnosti, situácia žien v regióne. Ďakujem. Ďakujem. Mám krátku dodatočnú otázku. Ako pani Hautala spomenula, boli sme tam začiatkom septembra v Severnom Osecku a v Ingušku, v Ingušsku a stretli sme sa s matkami a rodín obetí v škole v Beslane a viete, že tragédia sa stala pred 6 rokmi a čo sme zistili, ešte stále prebieha vyšetrovanie v úvodzovkách. E, nemajú prístup k informáciám títo príbuzní. Chcem to zdôrazniť, pretože oni chceli, aby sa identifikovali tela tých, ktorí sú pochovaní na cintorínoch. E, odmietlo sa im to, požiadali o exhumáciu a znovu sa im to odmietlo. Okrem toho, Ingušsko boli sme v Nazrajne a stretli sme sa e, s ľuďmi, ktorí sú presídlení, ktorí museli odísť zo svojich domovov pred 18 rokmi z územia, ktoré je teraz e, Severné Osecko a Ingušsko. A títo ľudia, ich tisíc, 25 tisíc, myslím, nemajú žiadny právny štatút. To teda znamená, že nemôžu požiadať o žiadne sociálne dávky. My sme si ich vypočuli a to boli strašné príbehy, takže moja otázka, alebo sa vás pýtam, alebo vyzývam vás, aby ste položili tieto otázky počas e, dialogu o ľudských právach s Ruskom pretože Rusko je náš strategický partner a nezabúdame na to, že partnerstvo je strategické a je založené aj na ľudských právach. Ďakujem pani podpredsedničke a teraz zrejme komisia bude reagovať. Áno, veľmi stručne, najskôr ďakujem za tieto očité svedectvá tieto návštevy v teréne sú veľmi dobré, je to dobré pre EÚ, to je moja prvá pripomienka a druhá, áno, budeme to sledovať s kolegami, ktoré budú, ktorí budú na týchto konzultáciách o ľudských právach a zabezpečíme, aby táto otázka bola položená preto, lebo sme o tom s vami hovorili, je to dôležité, aby v konzultáciách o ľudských právach bolo možné vyjadriť obavy parlamentu. Myslím, že to je dôležité, čiže budem to tlmočiť svojim kolegom a uvidíme, čo sa dá urobiť s týmito bodmi programu. A znovu teda musím povedať, že na nešťastie Severný Kaukaz je aj naďalej bodom na programe kvôli tejto zlej situácii a dúfame, že časom sa situácia zlepší a ten bod dáme z toho programu von. Zatiaľ to teda tak nie je. Ďakujem. Som si istá, že našu snahu v hľadaní správnych prístupov by sme dokázali spojiť. Naozaj pri tej návšteve nás dojali osudy tých obetí, mnohí boli mučení alebo ich uniesli. Uh, Takže teraz posledná otázka je odo mňa. Týka sa Ruska. Známy prípad právnika Sergeja Magnického, ktorý zomrel vo vezení v celé predbežného zadržania v Moskve. Mal 37 rokov, stalo sa to 16. novembra 2009 Eh, sú dôvody eh, domnievať sa, že bol odsúdený kvôli jeho nekompromisnému postoju voči podvodom a korupcii, že bol zadržiavaný rovnakými osobami ako tie, proti ktorým bojoval a ktoré podozrieval z rozsiahlých podvodov a krádeží a mm, teda podvodov na daniach. Uh, a moja otázka je, aká je analýza Európskej e, komisie, pokiaľ ide o nestrannosť vyšetrovania a zadržiavanie a uväznenie tohto človeka. Táto otázka bola položená počas konzultácií o ľudských právach. Je Európska únia spokojná s postupom vyšetrovania ruskej strany? Ak nie, čo Európska únia urobí, aby sa tieto obavy ohľadom tej veľmi dobre známej korupcie policajných zložiek, aby sa toto zlepšilo. Ďakujem pani Hautala. Tragická smrť pána Madnického vo vezení je zdrojom veľkých obáv v, únie, v Únii. Sledovali sme tento prípad veľmi podrobne a veľmi dobre vieme, že nedošlo k žiadnemu prelomu vo vyšetrovaniu smrti tohto človeka. Takže zásadné je, aby všetky e, e, informácie o znežu, zneužitiach ľudských práv, aby boli vyšetrené a aby páchatelia boli predvedení pred spravodlivosťou. V tomto ohľade sme si e, poznačili a privítali sme zásah prezidenta Medvedeva do vyšetrovania e, smrti pána Menického. Na nešťastie to nie je izolovaný prípad v kontexte celkovej situácie. Znovu slova prezidenta Medvedeva, že situácia legálneho nihilizmu na súdoch v Ruskej federácie prevládá a je tu potreba efektívneho nestradného vyšetrovania v v našich kontaktoch eh, s ruskými eh, organizáciami sa snažíme, aby sa efektívne vyšetrovali tie podozrievané porušovania pravidiel a zdôrazňujeme naliehavú potrebu širších, eh, komplexnejších reforiem justičného systému tejto krajiny. Smrť tohto človeka viedla k určitým krokom, pána prezidenta, čo vnímame pozitívne v kontexte modernizácie po tragickej smrti pána Magnického. Prezident Medvedev e, začal s reformou e, väzenského systému v Rusku, takisto aj trestného e, súdu, trestného tribunálu. Nedávno došlo aj k prijatiu rozhodujúceho zákona. My sme prijeli túto iniciatívu počas našej návštevy po februári. Vysoká e, zástupkyňa komisie pani Ashton e, sa takto vyjadrila e, a vyzvali sme Moskvu, aby sa aktívne zúčastnila na posilnení dodržiavania zákona v celom Rusku. Ďalšie konzultácie budú 17. novembra a znovu položíme otázku dodržiavania zákonov a justičnej sféry, pretože toto sú vlastne body programu na každom z našich stretnutí a je to naša priorita. A bude to tak aj 17. novembra. Snažíme sa riešiť individuálne prípady, vrátanie prípadu pána Magnického. Musíme tiež uznať, že napriek slovám pána prezidenta a pokračujúcemu vnútornému a vonkajšiemu tlaku nikto zatiaľ nebol obvinený z tohto zločinu a žiadne vyšetrovania sa neurobili v prípade korupčných prípadoch, na ktorých pán Magnický pracoval pred svojou smrťou. Pani Malstrom, komisárka pre e, vnútorné záležitosti v maji 2010 na stretnutí v Kazanie vyjadrila vážne obavy komisie a adresovala to e, ministrovi vnútra a spravodlivosti Ruska. Prípad Magnitsky zostáva dôležitým mm, lakmusovým testom toho, či pán Medvedev myslí svoju modernizáciu Ruska vážne. A v tomto duchu budeme pokračovať e, v našej práci v kontexte Ruska vrátanie tých e, najvyšších úrovní. Ďakujem. Som veľmi rada, že ste povedali, že budete pokračovať vo vyšetrovaní prípadu umrtia pána Magnického. Vy ste povedali, že zatiaľ tam neboli žiadne výsledky a to aj napriek tomu, že sám prezident vyslovene apeloval, aby vyšetrovanie bolo efektívne. Ja by som mal doplňujúcu otázku. Vy sám ste spomenuli, že toto vôbec nie je izolovaný prípad. Samozrejme, to je nám známe v rámci konzultácie ľudských právach. Váš partner v rámci konzultácií je v zásade ministerstvo zahraničných vecí Kolegovia a ja, ktorí sa tým intenzívne zaoberajú, sme toho názoru, že dôležité je, aby tam bolo zapojené aj ministerstvo vnútra a spravodlivosti, aby bolo v rámci diskusí zapojené, aby sa hovorilo o úpravách e, systému súdnictva. Dôležité je, aby sa to zapojili spomínané ministerstva, aby boli priamo zapojené do konzultácií. Thank you very much, uh, Mrs. Ďakujem pekne, pani Hautala. Áno, je to otázka na mieste. Je jedno zo sklamaní, ktoré vyplynulo z konzultácie od roku 2005, je ten problém, čo vlastne ruská strana považuje za, za zaujímavé a na mieste, ale druhá vec je, čo sa potom v skutočnosti udeje. Niečo podobné máme aj s Čínou, je tam proces revízie tej agendy ľudských práv. Takto sa pozeráme aj na ten dialog o ľudských právach. To je jeden z bodov, ktorý máme na programe. Je, práve to, čo ste vyspomenuli. Na druhej strane je veľmi upokojujúce počuť, že komisárka Malmström, keď na iných fórach v štruktúrovanom dialogu sa stretne s partnermi ministerstva spravodlivosti a, a vnútra, že práve sa bude o tomto hovoriť. Ľudské práva by sa mal neizolovať iba do našich konzultácií. Je dôležité, aby to bolo súčasťou už mnohých dialogov, ktoré my vedieme na rozličných úrovniach. Ďakujem pekne pán Herc, ďakujem pekne komisii. Dostali sme sa na záver hodiny otázok a chcela by som na záver ešte privítať prominentných bojovníkov za ľudské práva. A prepačte, prepačte, náš expert ešte na Turecko, prepačte, náš šéf, pán Hillary, pán Hillary prišiel, áno, áno, otázka bola prezentovaná, podľa mňa môžeme priamo pristúpiť odpovedi. Ďakujem pekne, áno, Turecko už je tu. Apologies for coming late, but I was received... Prepač, som prišiel neskoro ale stretol, mal som stretnutie s zástupcami Turecka, kde išlo o slobodu prejavu v Turecku, takže som bol skutočne zamestnaný týmto. Čo sa týka vašej otázky, komisia veľmi úzko sleduje prípad. Tam bol ten prípad tých 151 osôb, ktoré boli obvinené z údajného členstva civilnej civilného krídla organizácie PKK. Má to označenie KCK. Súd toto obvinenie akceptoval a prvé, prvé konanie sa otvorí 18. oktobra 2010 a spor sa uskutoční na juhovýchode štátu v meste Kirbakir bude, zasadanie bude prebiehať každý deň až do polky novembra. Tento prípad je samozrejme veľmi závažný, takže do toho bude zapojených vyše 200 právnikov. Čo sa týka tých obvinených, 104 bude držený vo vezení a niektorí budú súdení na slobode. Komisia si je vedomá, že pán Muharem Erbej, podpredseda Organizácie pre ľudské práva a predseda pobočky Asociácie pre ľudské práva v Jarbakire, pán Erbej, sú medzi tými, ktorí budú zadržiavaní. Podľa našich informácií pán Erbej je zadržiavaný v Jarbakire Diarbakire vo vezení a tam čaká na svoj spor, na svoj prípad. Komisia samozrejme toto sleduje. My sme otvorili tento problém 15. apríla 2010, kde sa diskutovalo o koránskych kritériách v Ankare. Môžem vám povedať, že zástupca Európskej delegácie v Ankare sa zúčastní prvého eh, zasadania 18. oktobra sme si vedomi závažnosti obvinení. Dôležité je, aby ten proces prebehol tak, aby sa rešpektovali plné práva obvinených. Vo všeobecnosti by som chcel zdôrazniť, že komisia je plne solidárna s tureckým národom v rámci boja proti terorizmu. Na druhej strane si myslím, že protiterorizmus by sa nemal vykonávať na úkor základných práv. My sme privítali odvolanie vlády smerom k demokratickému otvoreniu aj kurdský otázok. Toto je politika, ktorá sa musí posilniť, aby sa naplnili očakávania. uspokojením sme zaznamenali, že turecký parlament v júli tohto roku upravil zákon, ktorý hovorí, že mladiství, ktorí budú obvinení z terorizmu, budú súdení súdmi pre mladiství. Predtým to bolo riešené ináč. Takíto mladiství museli byť súdení riadnymi súdmi, kde boli veľké obavy zo strany komisie ako aj parlamentu, takže táto úprava prešla tureckým parlamentom, to znamená, že títo mladiství, tieto deti budú súdené súdmi pre mladiství. A iba týmito súdmi. Snahy o zlepšenie ľudskoprávnej situácie na juhovýchode Turecka, to je nutné ďalej rozvíjať s veľkými obavami sledujeme to, ako e, sa vyvíja tlak na, na médiá, ktoré chcú písať po kurdsky alebo ktoré chcú diskutovať kurdské otázky. V tom regióne e, častokrát kurdské otázky sa riešia násilím. My sme to zopakovali pri viacerých príležitostiach, opakujem to aj tu. Konec koncov je to uvedené v správe o pokroku. My tvrdíme, že je dôležité upraviť legislatívu, ktorá sa zaoberá terorizmom, aby tam nebol taký široký výklad, aby tam nebol taký veľký počet zadržiavaní, ktorí sú zadržiavaní z dôvodu domnelých teroristických aktivít. Dôležité je dosiahnuť pokrok zo strany Turecka, aby naplnili kodanské kritéria a správa sa o zverejní 9 novembra. Naša analýza sa bude opierať o spravodlivé hodnotenie situácie, budeme sa opierať o naše zdroje, ako sú aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia na východe e, krajiny. Ďakujem pekne za pozornosť. Pani Kill ste spokojná s odpovedou? Áno, áno, pani predsednička, dočasne, samozrejme s výhradou a ja budem ďalej sledovať situáciu. Ďakujem pekne Európskej komisii za to, že prišli medzi nás a určite sa budeme týmto ešte ďalej zaoberať. Budeme pri na, našej budúcej agende, pracovnom programe toto sledovať. Na záver by som chcela ešte privítať dvoch významných bojovníkov za ľudské práva zo Sudana, pán Ali Agab, ktorý bol koordinátorom právnej pomoci Centra pre ľudské práva a životné prostredie. On koordinoval kampaň, ktorá sa zoberala ratifikáciou e, konvencie e, proti mučeniu. Pán Agab musel utiecť zo Sudánu, jeho organizácia bola zrušená vládou a veľmi intenzívne sledoval situáciu v súvislosti e, s zatýkačom Medzinárodného trestného tribunálu voči prezidentovi Sudánu. Vedľa pána Agaba je pán Abdermonim Elgab, ktorý je právnikom a zaoberá sa porušením ľudských práv v Sudáne. bol väznený v 90. rokoch v rámci toho prevratu, ako sa dostala aktuálna vláda k moci, bol väznený v Chartume spolu s kolegami. 24. novembra 2008 bol väznený, bol mučený a bol vystavený aj ďalším formám zlého zaobchádzania. Bol pre, prepustený z väzenia, utiekol zo Sudánu a teraz pôsobí v Kampale a inde. V novembri 2009 on a viacerí kolegovia predložil sťažnosť, ktorá sa zaoberá tým, ako zaobchádza s väznenými sudanská vláda. Chcel by sa poprosiť, aby ste vystúpili na pár minút, aby ste vysvetlili, aké sú tie hlavné obavy v súvislosti s ľudskými právmi v Sudáne a dôležité je, že my sme mali možnosť hovoriť s špeciálnou vyslankyňou pre Sudán a hovorili s ňou situácii. Nech sa páči, máte slovo. E Vážení členovia výboru, chcem vám poďakovať za tú možnosť vystúpiť tu Eh, ľudia z južného eh, Sudánu majú právo na seba určenie. Mieru milovné eh, referendum 9. januára nebude možné, pokiaľ vláda bude pokračovať podkopávať ľudské práva v Sudáne. Právo na seba určenie si vyžaduje väčšiu pozornosť s dôrazňovaním politických ľudskoprávnych opatrení. Výbuchy násilia, treba proti ním bojovať. Milý apríl za podpory medzinárodného spoločenstva e, sme hovorili o porušeniach ľudských práv. To všetko viedlo k úplnému e, uzatvoreniu niekoľkých organizácií tajné služby a zautočili na predstaviteľov občianskej slob- e, spoločnosti, slobodné médiá, aktivistov. Osobitná pozornosť, podpora ľudských práv, to je veľmi potrebné. Podpora je potrebná pre bojovníkov za ľudského práva, nezávislé médiá, EÚ musí bojovať za rozšírenie mandátu nezávislých expertov, pokiaľ ide o situáciu v Sudáne. EÚ by mala vydať implementáciu európskych usmernení pre situáciu sudánskych ľudskoprávnych zástancov Občania Darf- Darfuru naďalej trpia pod humanitárnou krízou, ktorá v zásade vznikla z dôvodu úsilia centrálnej vlády v Chartúme. Stratégia, ktorá nez- nezvažuje ochranu civilistov, mier. Nová snaha NCB musí byť novo revidovaná Nový strategický komponent je osobitne nebezpečné. Ďakujem za pozornosť. Yes, uh, Ďakujeme. Budeme naďalej podporovať vašu prácu. Dala by som ešte slovo pani Gomez, ktorá pozná situáciu v, Gomez, v Sudáne. Veľmi dobre. Uh, Bola som v Sudáne nedávno počas volieb a jedno z našich uh, odporúčaní bolo parlamentu naozaj to, že by sme mali žiadať osobitnú pozornosť Európskej únie a komisie a členských krajín, aby sa podporili tí, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva v Sudáne, v Chartume. Toto odporúčanie vzýšlo z pocitu, že pri veľa pozornosti, pri veľa priorít smeruje k otázke referenda na, južnom, na juhu Sudánu. Je tu množstvo tých, ktorí bojujú e, za ľudské práva v Sudáne. Bola som prekvapená odozvou v občianskej spoločnosti. Stretli sme pána Osmana, naš, nositeľa našej sacharobovej ceny. Občianská spoločnosť v Sudane, na severe Sudánu si zasluhuje pozornosť, je to veľmi dôležité Nemôžeme ju zanedbávať, keď celá pozornosť smeruje do referenda, ktoré sa uskutoční na juhu Sudánu. Pre Sudáncov je to rozhodujúce, či už v budúcnosti tu budú štáty alebo nie. To je rozhodujúca otázka. Demokratizačný proces na severe Sudánu. A samozrejme, a veľmi zdieľam ten pohľad, že tento, toto v eh, Darfure nemôže takto napredovať. Musíme tomu venovať veľkú pozornosť. Nemali by to byť len slova, slova. Ako vysoká predstaviteľka Ashtonová práve pred týždňami uh, hovorila občanom Eh, Kene za to, že sa teda nezatkol prezident eh, Bašír. Nevsplnil sa za ktýkač eh, Medzinárodného trestného tribunálu. To treba naozaj v našom kontexte medzi našimi kolegami neustále pomenované, hlavne v rámci Medzinárodného trestného tribunálu. Doteraz sme boli veľmi slabí a veľmi uh, hamliví. Ďakujeme, pani Gomez. Veľa šťastia vo vašej dôležitej práci. Určite budeme sledovať, čo robíte. Minimálne ja som veľmi presvedčená, že naša nová predstaviteľka e, pripíše vysokú e, prioritu lokálnej stratégii v Chartume. Dúfajme, že to bude dobrá podpora. Možno aj v zahraničí. Teraz len už len v termíne budúceho stretnutia, e, budúci útorok, e, kde bude špeciálne stretnutie s AFETom a s DV. Budú to prezentácie týkajúce sa deviatých nominácií na e, Sacharovú cenu za rok 2010 čiže to bude budúci útorok. A potom naša pravidelná schôdza pod výboru sa uskutoční 14. oktobra o 9. hodine ráno. Ďakujem, končím schôdzu.